schválené. Druhé oznámenie v súvislosti s dvomi odporúčaniami na rozhodnutie zo strany e, výborov Regi a Tran nepredložiť námietky proti delegovaným aktom. To sme ohlásili na úvod včerajšieho zasadania. Teda nebola predstavená za 24 hodín žiadna námietka a podľa článku 87 a odseku 6 sa považujú tieto dve odporúčania za schválené. Budú publikované ako súčasť schválených textov zajtra v stredu. Teraz prejdeme k správe pani Delvo a pána Šimanského ohľadom v rámca pre klimatické